Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkých vítam. Máme zo pár bodov na programe. Takže, milé kolegyne a kolegovia, je vás tu skutočne hojný počet. Ako prvý je bod 7, nová digitálna agenta pre Európu 2015.eu No a spravodajkyňou je naša kolegyňa Pilar de Castillo a ako prvá dostáva aj slovo. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nože, skutočne toto je naša posledná diskusia na túto tému. A budeme predkladať pozmeňujúce návrhy k novej digitálnej agende pre Európu 2015.eu. E e, súčasná situácia vyzerá následovne. Budú predložené niektoré e, zmeny, ale zdá sa, že aj tak je vytvorená už báza na dobrú dohodu Myslím, že všetky skupiny vo výbore sa zhodli. Vyjadruje to aj 28 kompromisných návrhov, kde sa nám podarilo dosiahnuť nevyhnutnú dohodu na to, aby sme dosiahli spoločné stanovisko o obsahu digitálnej agendy. Chcela by som vyjadriť veľkú vďaku všetkým skupinám, všetkým tieňovým správodajcom z rôznych skupín za vynaloženú snahu aby sme v tejto záverečnej fáze dokázali zajtra dokončiť našu prácu. Myslím, že ten konečný výsledok stanovisko parlamentu, ktoré dosiahneme zajtra a potom budeme hlasovať o tom na plenárnom zasadnutí budúci, budúci mesiac. Y aquí es una posición, en primer lugar, que viene en un momento... No a to vyjadríme aj zajtra v našom stanovisku, myslím, že je to veľmi vhodné, pretože všetky európske inštitúcie, či už rada, komisia alebo parlament, a španielské predsedníctvo, všetci pracujeme na návrhoch rovnakým smerom a sledujeme jeden spoločný cieľ. Všetci chceme vytvoriť strategický rámec na usmernenie, čo nám umožní vytvoriť najlepšie predpoklady a podmienky preto, aby Európska únia dokázala využiť v maximálnej miere všetky výhody, ktoré zo sebou prináša digitálna éra. Parlament je čo sa tohto týka, má veľmi dôležitú úlohu. No a, no a v reakcii na iniciatívy našeho výboru, myslím, že to bolo v auguste, požiadal o revíziu 2010. No a, a to je tá správa, o ktorej budeme hlasovať zajtra v podstate. No a po e, vydaní a zverejnení telekomunikačného balíčka, kde svoju podporu vyjadril nielen parlament, ale aj rada a komisia, tak eh, sa všetko spojilo, aby sme položili základy pre eh, prostredie priaznivé pre mládež, blahobyt obchod, ochranu ľudských práv a teda. No a ďalším krokom, alebo dalo by sa povedať, že to boli dva kroky. Najskôr musíme implementovať čo najskôr telekomunikačný balíček vo všetkých členských štátoch rovnakým konzistentným spôsobom a to je hlavný predpoklad preto, aby digitálna agenda sa mohla v budúcnosti pekne rozvíjať. No a potom nemôžeme čakať na implementáciu, pretože potrebujeme hneď teraz uh, strategický referenčný rámec, ktorý bude definovať oblasti opatrení, jasné ciele a konkrétne kroky na to, ako tie ciele dosahovať. Takže to je obsahom digitálnej agendy. V konečnom dôsledku je predstava taká, že to bude strategický a referenčný rámec, na ktorom sa všetci zhodneme a ktorý bude mať daný obsah, e, špecifické ciele a rovnako musí príjmať kroky na dosahovanie týchto cieľov. No, nemyslím, že musím niečo ešte dodávať alebo opakovať o základoch, ktoré položil parlament a vďaka ktorým sme mohli vybudovať tento referenčný rámec. Ale sú niektoré veci, ktoré by som mala spomenúť. Poprvé, jadrom, jadro tohto kroku, alebo tohto referenčného rámca v digitálnom veku sú ľudské bytosti ako spotrebitelia a občania. No a to je myšlienkou dať im sílu. Chceme, aby bolo pre obyvateľstvo ľahšie nadobudnúť príslušné schopnosti a vedomosti. Musia mať prístup k sieťam, ktoré im umožňa získať informácie a využiť všetky e, možnosti. Rovnako chceme dodržiavať práva spotrebiteľov v digitálnom kontexte, čo je veľmi dôležité. Takže v tomto kruhu, čo sa odzrkadlilo aj v tom špirálovom diagrame, ktorý som vám dala, tak eh, v centre tej špirály je jednotlivec. A rovnako treba povedať, že je tu ešte druhý kruh, ktorý je dôležitý, a to je jednotný európsky digitálny trh. No a už sme o tom hovorili a hovorili sme už tom už pri mnohých príležitostiach. Len 7% online transakcií e, sú cezhraničnými transakciami. Pričom všetky ostatné sa vykonávajú v jednotlivých členských štátoch. Takže trh je veľmi fragmentovaný. A to, drahí priatelia, vedie k nefungujúcemu trhu pre 500 miliónov spotrebiteľov, ktorí by všetci mohli nakupovať online. Takže odstraňovanie prekážok jednotného trhu, ktorý musí byť otvorený, konkurencieschopný, na tomto trhu budú zohrávať kľúčovú úlohu samozrejme schopnosti a vedomosti, no a to zaistí, že každý jednotlivec bude mať lepšie možnosti. Bude mať širšiu škálu možností a rovnako vznikne cenová konkurencia. A to je absolútne nevyhnutné, ak by sme mali ten význam, a respektíve systém využiť v maximálnej možnej miere. Takže nebudem už veľmi dlho hovoriť, len by som rada povedala, že sme sa dostali k veľmi, zaujímavé, do veľmi zaujímavého bodu, ktorý musí ktorý alebo je, sa zhoduje s prvou polovicou nášho funkčného obdobia, takže občania budú mať horizont približne 4 rokov a počas tých môžu poskytnúť skutočný nejaký vstup alebo podnety a preto som pripravila hodnotiacú tabulku. Budeme tam používať benchmarky a hodnotiť dosahovanie európskych cieľov. Každoročne sa uskutoční príslušný summit eh, na, s výročným fórom a budeme na ňom koncentrovať naše snahy a túto širokú škálu možností eh, využijeme. Takže to je, myslím, na teraz všetko. Ďakujem pekne. A ako prvá dostáva slovo kolegyňa Valean. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať spravodajkyni pani Castelio za jej prácu a za dosiahnutý pokrok tých, e, to množstvo, e, množstvo pozmeňujúcich návrhov bolo predložených vo veľmi krátkom čase. Verím, že sa rýchlo skončí rozpráva o týchto návrhoch a že zajtra sa môže správa odsúhlasovať, aby sme vyslali posolstvo komisii. Je to dôležitá správa, robím si však obavy z toho, že stratégie ktoré predpokladáme, e, je dôležité, aby sa nestali len jednoduchým zoznamom zbožných e, želaní, ale aby viedli skutočne k naplneniu našich očakávaní. E, som spokojná s týmito kompromisnými návrhmi. Myslíme si, že zvyšujú vyváženosť správy. Moje návrhy na revidovanie prístupu univerzálnej služby pre európskych občanov boli zohľadnené, rovnako ako kompromisný návrh číslo 5, pokiaľ ide o to, aby širokopásmový internet a jeho pokrytie neznamenalo ďalšiu ťarchu pre užívateľov a poskytovateľov. Takisto ide o to, aby sa nevymedzovali alebo nevytesňovali súkromné investície a neznič znižovala konkurencieschopnosť. Po druhé, občania musia byť e, v jadre politik e, IKT, e, takže sa zvyšuje ich počítačová gramotnosť, takisto sa posilňuje konkurencia, konku, hospodárska súťaž v tomto odvetvi, vrátanie mobilnej telefónie s cieľom podporiť využívanie týchto služieb zo strany podnikov a jednotlivcov. Pokiaľ ide o obsah, nehovorilo sa tu takmer vôbec o obsahu ani o tom, čo to znamená, čo znamená IKT pre európsku ekonomiku všeobecne. Kompromis takisto usiluje o rovnováhu medzi zaujímami spotrebiteľov, neutralitou a správami e, a, a právami výrobcov na druhej strane. Nie je tu však žiadna zmienka o rozdieloch medzi obsahovými odvetviami, kde dochádza k veľkým rozdielom a e, pokiaľ ide o dosahovanie jednotného riešenia v oblasti e, autorských práv, toto je veľmi ťažké. Pokiaľ ide o digitálnu dividendu, tak e, tu som spokojná s tým, s tou časťou, ktorá sa týka pridelovania spektra, ale tak Takisto je potrebné obmedziť negatívne e, účinky na spotrebiteľov. Ľutujem, že nie sú tu žiadne zmienky o opatreniach na stimuláciu dopytu po internete a slúži aj v IKT. Väčšina úsilia sa koncentruje na tzv. opatrenia na strane ponuky, ako je univerzálne širokopásmové pokrytie alebo e, prístup k infraštruktúrnej sieti. E, hoci je to dôležité, niekedy nestačí sa zameriavať iba na tento aspekt. Netreba sa snažiť o to, aby všetci boli pokrytí internetom alebo širokopásnovým um, službami, pokiaľ tu nie je možnosť, aby sa všetci um, občania stali užívateľmi. Um, takisto E, e, musíme zamedziť príjmanie opatrení, ktoré stiažujú život podnikov a musíme vychádzať zo skutočných potrieb konečných užívateľov. Dúfam, že sa nám podarí sfinalizovať kompromisné pozmeňujúce návrhy čo najskôr a nie som za to, aby sa modifikovala najnovšia verzia textu, ktorý e, bol navrhnutý, pretože podľa mňa je absolútne akceptovateľný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kalfín. Uh, Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel poďakovať spravodajkyni pani Del Castillo za jej prácu aj za veľmi dobrú spoluprácu počas príprav toho dokumentu, o ktorom budeme hlasovať. Už samozrejme, tak veľký záujem prebudil už názov tej správy e, z mnohých poslancov Európskeho parlamentu a aktérov. No a, a preto bolo predložený tak veľa pozmeňujúcich návrhov. No už myslím, že jeden z veľmi dobrých návrhov spravodajkne bolo e, zamieriť, e, zacieliť alebo zamerať sa na určité ciele a zamerať sa na to, aby pred oznámením komisie sme mali jasnú, konkrétnu debatu a bolo veľmi dobré, že sme neopakovali a neriešili veci, o ktorých sme už hovorili a o ktorých sme dostali už nejaké varianty a alternatívy, ako napríklad v prípade telekomunikačného balíčku a tak ďalej a tak ďalej. No a teda nechceli sme otvárať opätovne diskusiu, ale žiadať implementáciu a urobiť ten ďalší krok. A myslím, že to bol dobrý prístup. No už samozrejme, hlavnou myšlienkou správy bolo vyslať e, politický signál Európskeho parlamentu, no a potom budeme môcť očakávať návrhy oznámenia Európskej komisie, ktoré budú zverejnené v budúci mesiac. A budeme sa snažiť hovoriť e, ďalej o týchto veciach a budeme sa snažiť implementovať konkrétne politiky. Mali sme niekoľko dôležitých úloh ako skupina socialistov a demokratov a počas prác na tejto správe. Niekoľko z nich teraz spomeniem. Samozrejme, boli, veľmi sme to podporovali a museli sme nájsť nejaké podnety pre e, investície a konkurenciu medzi poskytovateľmi internetu. No a keď e, hovoríme o prechode na digitálne technológie, a keď hovoríme o dostupnosti a prístupnosti e, internetu. Pretože skutočne to myšlienko je poskytovať služby nielen obcho- spoločnostiam alebo mm, verejným alebo poskytovať služby, ale aj mm, chceme slúžiť verejnosti. No a zamerali sme sa na spotrebiteľov, ktorí sú na okraji záujmu, mm, totiž na skupiny s nízkym príjmom, na postihnuté osoby, nezamestnaných ľudí, žijúcich v najzdialenejších regiónoch a tak ďalej je ťažké zakladať to len na obchodných alebo ekonomických úvahách, budovanie sieti a poskytovanie služieb. No a myslím, že v budúcnosti v Európskom parlamente by mala prebehnúť zásadná diskusia na túto tému. Pre nás, ako aj pre mnohých ďalších kolegov z ďalších skupín, bolo tiež veľmi dôležité eh, zaručiť eh, vzájomnosť alebo nejakú obojstrannosť. No a to sme udržali a musí to byť udržané aj a vtedy, ak chceme zaistiť internetu budúcnosť. Už veľmi nás zaujímali zaujímala úloha digitálnych technológií pri e, podpore hospodárstva, vytvárania nových pracovných miest a vytvárania nových možností pre verejnosť. Zaoberali sme sa tiež otázkami súvisiacimi s bezpečnosťou, reguláciou. A toto nie je vec, kde sa to má um, riešiť, ale spomína sa tam, spomínajú sa tam tiež právne a mm, priestupky, ako narušenie práv duševného vlastníctva a tak ďalej. No a prijali sme, alebo parlament prijal smernicu, ktorá zavádza postup príslušného alebo správneho postupu. No a to boli hlavné body pre skupinu socialistov a demokratov. No a myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť mnoho kompromisov, a výsledok je priateľný pre všetky politické skupiny, alebo pre tie najväčšie. No a súčasne to hovorí o tom veľmi jasne, čo si, aké má stanovisko parlament k rozvoju internetu. Myslím, že tie kompromisné návrhy vo veľkom rozsahe riešia problémy väčšiny politických skupín. Myslím, že by bolo zlé eh, rozdeliť sa Eh, mali sme rôzne názory na mnohé otázky, ale my sme zvolili iný prístup a snažili sme sa vyslať jasný eh, politický signál, že budeme na týchto problémoch pracovať. Takže myslím, že len veľmi málo vecí treba nejak finalizovať, len také menšie a dúfam, že to bude úspešné rozhodnutie Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. A teraz kolega Enčo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ocenujem úsilie pani Castillo pri vypracovaní tejto správy. Nebola to ľahká úloha a ocenujem aj príspevok mojich kolegov v podobe pozmeňujúcich návrhov. Digitálna agenda a riadenie jednotného e, trhu v tejto oblasti patria k našim prioritám, rovnako ako k prioritám predsedníctva. Nemôžeme hovoriť o 21. storočí bez toho, že by sme sa nezmenili o internete, komunikačných technológiách a podobne. Preto vítam myšlienku, že by sme sa mali zamerať na posilnenie digitálnej gramotnosti mládeže, pretože mládež je užívateľom týchto, najväčším užívateľom týchto nových technológií a preto by tak mala robiť bezpečným spôsobom. Na druhej strane treba upozorniť na potrebu vedenia kampane zameranej na dospelých, predovšetkým na rodičov, ktorá by im pomohla zvýšiť ich eh, eh, vedomie a poznanie internetového sveta, eh, bezpečnosti, ochrany súkromia a ktorá by mala umožniť chrániť aj ich deti. Ďalšou vecou, o ktorej by som chcel hovoriť, e, je kontext súčasný ekonomický e, pokles a nezamestnanosť. Tu e, v pozmenujúcom návrhu 166 je komisia vyzývaná, aby podporovala onlineové podnikanie a aby umožnila osobám, ktoré prišli o prácu, využívať tieto služby. Zároveň by som chcel požiadať o vašu podporu v mene európskych občanov, e, tak aby dostali novú šancu. Prostredníctvom týchto technológií môžeme prispieť k výraznému zníženiu nezamestnanosti v EÚ. Bolo to z časti zahrnuté aj v kompromisnom návrhu 13. E, Tam sa však už e, vypustila sociálna časť môjho návrhu. Možno poviete, že sociálne otázky nepatria do e, záberu tejto správy, ale občania sa na nás pozerajú, na nás ako členov výboru ITRE a očakávajú, že vyšleme signál podpory v tejto ťažkej dobe. Ďakujem. Ďakujem pekne, Angelika Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som najskôr chcela poďakovať našej spravodajkyni za vynikajúcu prácu pani B. Castillo. Nielenže predložila e, vynikajúcu správu, ale už to tu zaznelo, e, podarilo sa jej vo veľmi krátkom čase spojiť eh, rôzno, rôzne pozmeňujúce návrhy do kompromisných návrhov, ktoré dúfam zajtra nájdu alebo získajú veľkú podporu. Takže ďakujem veľmi pekne, bolo to skutočne vynikajúce a to je tiež eh, dobrý výsledok našej práce, alebo a ja by som chcela eh, teraz hovoriť o dvoch bodoch, ktoré tu už tiež odzneli. Myslím, že zohľadom na posledných 5 rokov ktorými sa zaoberá, ktoré, počas ktorých sa zaoberáme telekomunikačným balíčkom, je, mm, že zaoberali sme sa mnohými, mnohými bodmi, vytvorili sme si už názor na digitálnu agendu. Teraz ide o realizáciu a implementáciu tých kompromisov, ktoré sa rokovali, o ktorých sa rokovalo na politických skupinách. Ja by som chcela správu kolegyne Delka Stio, alebo bola by som rada, aby to bol jasný signál komisii, aby komisia eh, sa pustila do toho, že to, čo sa dohodlo v máji minulého roku, aby to aj implementovali. Eh, vidím, že pán generálny riaditeľ sa práve zhodáva eh, s našim predsedom, ale dúfam, že to počul, takže prosím komisiu, aby ten balíček tak aplikovala, ako sa to aj predpokladá. No a predovšetkým v jednej oblasti, o, ktorom, o ktorej sa v parlamente už dlho hovorí, a totiž investície do budovania nových sietí, do sietí ďalších generácií. A v parlamente po dlhých o, eh, rozprávách sme zaujali stanovisko o tom, ako eh, by, ako, aké by mali byť ako by malo byť intenzifikované investície do týchto mm, nových sietí. No a to, čo komisia predložila, veľmi zaostáva v tých ambíciách za tým, čo žiada parlament. Takže žiadam, eh, aby sa preverilo, keď v júni, predtým, než v júni predložíte eh, svoj návrh, čo žiada parlament, aby ste tie požiadavky zohľadnili a boli by sme radi, keby naše požiadavky komisia aj zrealizovala. Takže ešte raz takýto druhý kompliment spravodajkyni. Máme novú komisiu, novú komisárku, ale dôležité je, pán generálny riaditeľ, aby sme, aby sme sa zhodli na tom, že, eh, že parlament, ktorý má teraz veľa právomocí, eh, na čom sa dohodol, aby to komisia aj realizovala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani kolegyňa Týkau. Ďakujem pekne, pán predseda. ja by som eh, chcela zablažovať pani do Stýľu za jej správu, ktorá je skutočne veľmi dobrá a myslím si, že je aj východiskom pre budúce aktivity, pokiaľ ide o digitálnu agendu. Dovolte mi povedať niekoľko pripomienok. Najprv, pokiaľ ide o smernicu o službách, Žiaľ, práve v tomto čase nemáme možnosť, aby poskytovateľ služby z jedného členského štátu poskytoval svoje služby iným členským štátom a z tohto hľadiska ciele týkajúce sa vnútorného trhu so službami neboli v plnom rozsahu dosiahnuté. Preto sa domnievam, že táto digitálna agenda určite prispeje k dosiahnutiu týchto cieľov v oblasti jednotného trhu so službami. Pokiaľ ide o digitálne zručnosti a kompetencie, myslím si, že nie je možné rozvíjať informačnú spoločnosť bez toho, aby sa užívateľia týchto technológií oboznámili aj s rizikami, ktoré s ich využívaním súvisia. E, vítam aj skutočnosť, že je tu množstvo odkazov na plné širokopásmové pokrytie. Hovorí sa o ňom aj v v európskom pláne hospodárskej obnovy, kde sa hovorí o e, vyčlenení finančných prostriedkov na túto oblasť a skutočne efektívne využívanie digitálnej dividendy s odstranením možných interferencií medzi súčasnými a budúcimi užívateľmi digitálnej Eh, dividendi s veľkou pravdepodobnosťou eh, prispejú k rozvoju informačnej spoločnosti. Pokiaľ ide o bezpečnosť, tu by som chcela povedať, že skutočne je to tak, že pokiaľ ide o dôvernosť údajov a ochranu súkromia, toto sú absolútne zásadné veci, ale uh, aj, ale dôvera spotrebiteľov v informačnú spoločnosť do veľkej miery závisí práve od dôvery, e, ktorú majú tieto služby. Tu by som chcela poukázať e, aj na skúsenosti s rozvíjaním systému elektronickej správy a riadenia. Electronic e, Governance. Tu by som chcela uviesť verejné e, obstarávanie e, do e, od roku 2010 by sa 50 elektronického obstarávania malo, verejné obstarávanie malo uskutočňovať elektronickým spôsobom, ale zďaleka sme sa nepriblížili k, tejto, k tomuto číslu. Komisia sa zaviazala, že podporí túto iniciatívu. Viem, že v apríli sa bude konať španielsky ministerská konferencia, ktorej cieľom je práve rozvoj tejto iniciatívy týkajúce sa elektronických eh, účtov a i realizácie na európskej úrovni. Najnovšie e, štúdie ukázali, že ak chcete vyplniť e, daňové priznanie na e, DPH elektronicky, tak na jedno daňové priznanie sa náklady zvyšia o 10% a znižia o 10%, čo by znamenalo obrovské úspory, keby sa to zaviedlo na celoeurópskej úrovni, pretože by sa znížili verejné výdavky a tým by to bolo prospešné aj pre učiteľov. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, toto e, predstavuje 16 HDP EU, čiže ide o mimoriadne dôležitý trh. A úžasné veci možno dosiahnuť aj e, v rámci elektronického zdravotníctva e-health. Um, ehm, tu možno e, dosiahnuť úspory vo výške 11 až 18 verejných výdavkov. Pán predseda, žiaľ, v dnešnej Európe neexistuje interoperabilita medzi jednotlivými verejnými službami, najmä pokiaľ ide o poskytovanie služieb elektronicky. Nemecký podnik nemôže poskytovať služby Francúzsku, pretože legislatíva v tejto krajine vyžaduje digitálne osvedčenie vydané vo Francúzsku, ktoré sa môže vydať len v prípade, že daný podnik je zaregistrovaný vo Francúzsku. Toto je dôvod, pre ktorý som skutočne rada, keď vidím, že sa tu pracuje na ďalšom projekte interoperability v oblasti elektronickej identifikácie a verejného obstarávania pomocou elektronických e, prostriedkov. Koncom roku 2011 by sa to malo všetko zrealizovať a pokiaľ viem, komisia hodlá uverejniť akčný plán elektronickej správy a riadenia a tešíme sa naň a dúfame, že kapitola týkajúca sa bezpečnosti a interoperability v súvislosti s e, elektronickým podpisom bude e, kľúčovým prvkom alebo jedným z nich. E, ďalej tu máme inteligentné merače spotreby a ďalšie veci, ktoré zvýšia Eh, kvalitu života Európanov. Skutočne dúfam, že zajtrajšie hlasovanie bude eh, momentom, ktorý odštartuje ďalšie aktivity v oblasti digitálnej agendy. Ďakujem. Pán Cukalas. Ďakujem veľmi pekne. Ja to poviem veľmi stručne. Ja som sa prihlásil na to, aby som sa poďakoval pani Pilar de Castillo Vera za vynikajúcu správu a všetkým ostatným kolegyňam a kolegom, ktorí sa týmto dôležitým nástrojom zaoberali veľmi pozorne. Je to dôležitý nástroj, ktorý dal Európsky parlament komisii k dispozícii. Musíme sa sústrediť a nesmieme zabúdať na to, že ide o budúcnosť Európy. Budúcnosť, ktorá sa teraz formuje, nová spoločnosť, nová spoločnosť 21. storočia. Veľa, veľká časť obyvateľov, ale aj štátnych eh, inštitúcií bude v budúcnosti závislá od týchto technológií s prehlásením komisie a príslušným prehlas vyhlásením USA o nových služby, službách, ktoré budú e, ponúkané na školách a e, ďalších štátnych e, zariadeniach. To jasne ukazuje, ako môžeme zrealizovať našu víziu 21. storočia. Európa musí zohrávať poprednú úlohu, hlavnú úlohu pri podpore vedomostnej spoločnosti. No a kolegyne a kolegovia prikladali veľký význam aj na téme mládež a digitálna izolácia, pretože štúdie už hovoria o tom, že digitálna izolácia postihuje mládež vo veku už 17 rokov, takže tí už v podstate nie sú samostatní. To je veľmi zlé. A skutočne sa dostávajú mimo spoločnosti, ak nevedia, nedokážu náležite využívať tieto technológie. Takže to je skutočná digitálna revolúcia revolúcia znamená, že každý občan musí mať prístup k tým moderným informačným a komunikačným technológiám bez ohľadu na podmienky. No, napríklad elektronická revolúcia, každý vie zapnúť a vypnúť svetlo, ak má príslušný vypínač. Ale v prípade digitálnej revolúcie to tak nie je. Tie slabšie skupiny obyvateľstva musíme podporovať a musíme im umožniť využívať túto technológiu. Dnes eh, po obede sme hovorili o internete s príslušnou, príslušným inteligentným eh, inteligentnou mm, inteligentným prostredím. No už ďakujem pekne za pozornosť a dúfam, že Európska únia bude vedieť využívať tento nástroj. Ďakujem pekne a teraz zostáva slovo kolega Lambert. Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že som troška neskoro a ďakujem vám za slovo. E, budem veľmi stručný. E, ja e, v podstate som už na predchádzajúcich zasadnutiach o tom hovoril. Chcem sa znovu aj dnes poďakovať Pilar za to, že pracovala pomerne rýchlo, že Ehm, vyjadrila mnohé z vecí, ktoré sme tu my ehm, nadnesli. Myslím si, že skutočne sa vám to tam podarilo začleniť. Mám len jednu vec e, a vy viete, o ktorú ide. Ide o pozmeňujúci návrh, ktorý e, vytvára odsek 19a. My sme mali dlhú, ide o pozmeňujúci návrh 138, my sme o tom dlho diskutovali a Znovu by som chcel potvoriť dvere k tejto diskusii, ehm, pretože si myslím, že samotný eh, odsek 19 eh, v preformulovanej podobe postačuje a vyvažuje všetky práva a e, rozširovanie či šírenie e, obsahu na internete. Čiže ja by som tu nechal 19 a 19b. Pokiaľ ide o 19b, hovoríte, že je potrebné nájsť nový model e, zabezpečenia autorských práv a pokrytie ich prác na internete. To je pravda, že takýto model ešte nemáme, že je to naliehavá úloha. To tiež je pravda, ale kombinácia 19 a 19 bez stačí. Nepotrebujeme 19a. Znovu si môžete položiť otázku, čo to prináša, okrem toho, že to otvára možnosť znovu eh, rozprúdiť túto eh, debatu. Čiže opakujem, e, vykonali ste kus dobrej práce a opakujem v podstate len to, čo som už povedal. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som na záver dal slovo komisii. Máme tu pána Kolasantio, generálneho riaditeľa, ale ešte než to spravím, dovolte mi oznámiť vám, že on je tu dnes posledný krát vo svojej funkcii tu s nami, pretože o tri dni má nekonečný voľný čas. Už len voľný čas a želáme mu všetko dobré v tomto ďalšom období a chceme sa mu aj poďakovať za intenzívnu a dobrú spoluprácu za posledné mesiace, roky. Stále tu boli debaty, hádky, ale aj produktívne dobré výsledky, takže naozaj zo srdca ďakujeme. A keď sa, keby ste nám ešte na záver mohli pomôcť aj tento projekt dotiahnuť do úspešného konca. Takže ešte raz, keby ste nám pomohli toto tiež doviesť do úspešného konca, tak by to bolo vynikajúce a týmto vám udelujem slovo. Ďakujem pekne, pán Royal, pán predseda, za vaše milé slova. Ďakujem pekne aj za podporu, ktorú som dostal ja, ako aj komisia. Ja si myslím, že je vždy veľkou cťou pre úradníkov Európskej únie byť tu v Európskom parlamente, pretože tým prispievame k stavbe Európy, aj keď tá debata možno nevždy sa vyvíja tým smerom, aký by sme si my osobne želali. Takže ešte raz ďakujem za vaše milé slova, za vašu podporu. A ja síce opúšťam komisiu, ale i naďalej, budem naďalej pracovať v určitých oblastiach, ktoré súvisia s našimi problematikami. A preto veľmi veľký záujem mám o tieto body, pretože ešte stále budem v roku 2010 eh, činný pre Európsku úniu v rámci správy internetu, v rámci toho ďalšieho bodu programu. Ale teraz k samotnej správe. V prvom rade kalendár, postup a potom ešte dva body k správe. Všetko prebieha podľa plánu. Vaša správa bude odhlasovaná zajtra tu, v pléne potom v apríli, čo nám umožní mať dostatok času na zohľadnenie vášho príspevku v dokumente, ktorý pripravuje Komisia k digitálnej agende a pani Nibler môžem absolútne ubezpečiť, že komisia si uvedomuje, aké nové kompetencie má parlament, že je čoraz dôležitejší a to sa iste aj odrazí v tom, akým spôsobom sa postavíme, zanalizujeme príspevok, ktorý od parlamentu dostaneme. Podal som, že mám dve poznámky k správe. Tá prvá sa týka toho, čo už tu odznelo z úst viacerých riečníkov. Tam ide o to zameranie správy. Druhá pripomienka sa týka toho, čo ja osobne považujem za najdôležitejší príspevok tejto správy. Ide tu o dôraz na dosahovanie výsledkov, teda na implementáciu správu. To zameranie istotne nebolo jednoduché. Digitálna agenda, ten rámec, ako to pani tvrdakyňa opísala, pokrýva mnohé, mnohé oblasti Máme tu zaujímavé dokumenty z vášho výboru, teda, pardon, ktorý pripravil odvetvie, pripravil priemysel, o tom sa hovorilo potom v Madride a bolo tam, tuším, 78 odporúčaní, takže naozaj vidíte, že digitálna agenda pokrýva naozaj obrovské spektrum, ale vám sa podarilo vybrať si určité oblasti, teda potreba infraštruktúr, potreba jednotného trhu, ako takého určitého meradla pokroku a hovoríte, že všetko sa musí točiť okolo používateľa, užívateľa, všetky tie opatrenia to vzýkajú zručnosti, kapacít, kompetencií. Takže to sú veľmi dôležité prvky, ktoré istotne zohľadníme. Ale teraz k tomu druhému bodu, ktorý je podľa mňa najdôležitejší. Situácia, pokiaľ ide o podporu komunikačných informačných technológií, je v súčasnosti iná než pred 5 či 10 rokmi. Reality sa menia, dochádza k veľmi rýchlemu vývoju technológie a potreba dosiahnuť lepšie výsledky, pokiaľ ide o používanie týchto technológií. Táto potreba tu vždy bola. Ale teraz je to naozaj naliehavé, naozaj naliehavo potrebujeme dosiahnuť výsledky. Myslím si, že vaša správa zdôrazňuje to, že už niektoré veci odzneli viackrát, ale že teraz musíme naozaj preukázať, že to myslíme vážne a že chceme dosahovať výsledky, musíme dosiahnuť výsledky. Ja vítam vašu odvahu v tom, že žiadate efektívnejšie referenčné hodnoty. Komisia takéto referenčné hodnoty určitým spôsobom príjmala už aj v minulosti. Stále sme prichádzali s analýzami, s hodnoteniami jednotlivých členských štátov a vy chcete chcete, aby to bolo viditeľnejšie. Chcete, aby sme zabezpečili, že tu bude určitý kolektívny tlak, tlak na tých, ktorí majú v kompetencii implementáciu opatrení. A tiež vo všeobecnosti Vítam váš dôraz na implementáciu všetkej legislatívy, ale hlavne regulačného rámca. Máme tu teraz sadu pravidel, ktoré je potrebné uplatňovať a tam ešte je čo doháňať. Takže vítam váš záujem o tento aspekt. My so španielským predsedníctvom momentálne hovoríme o tom, že by Rada pre telekomunikácie sa mohla venovať tejto problematike na základe dvoch správ komisie o regulatočnom rámci a to je e, postup podľa článku 7. Takže ďakujem vám pekne za toto zameranie, za tento dôraz na skutočné výsledky na fázu implementácie. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Dámy a páni, tým sme uzavreli dnešnú rozprávu k tejto téme už celkovo, pretože zatiaľ sa bude hlasovať. Ak to chcete zmeniť, budete musieť mať príslušné väčšiny. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne, pán generálny riaditeľ, veľa šťastia do budúcna. Ďakujem. Ďalší bod, správa internetu, ďalšie kroky. Mm. Suza Wagner. Soza Wagner, pán kolega je za to zodpovedný, takže mu hneď dávam slovo. Muchas, <clears throat> muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Vzhľadom na to, že tento výbor sa zapodieva veľmi širokým okruhom otázok možno by bolo vhodné upozorniť e, alebo pripomenúť, o čo vlastne v tejto správe ide. Ako povedal pán predseda, ide tu o správu a riadenie internetu. Internet governance. Ak sa pozrite na Internet Governance, e, e, taký hlavný svetový orgán zodpovedný za túto oblasť je ICAM. Je to jedinečná a mimoriadne zvláštna organizácia, pretože sa riadi americkými právnymi predpismi, dokonca právnymi predpismi jedného z amerických štátov. A táto skutočnosť vedie k celému radu sťažností na celom svete a mnohým kritickým výhradám, pretože mnohí tvrdia, že by bolo potrebné revidovať e, túto americkú organizáciu. Teda existuje to veľmi široký, e, široké spektrum e, názorov. Niektorí tvrdia, že by mala zaniknúť táto organizácia. Je to súkromná organizácia a niektorí tvrdia, že internet by sa mal riadiť a spravovať v, pod zaštitou OSN alebo teda v rámci OSN. Zkrátka je tu veľmi, veľmi, sú tu rôznorodé názory. Pre nás v našom výbore v predchádzajúcom volebnom období sme e, sa vyjadrovali vo výbore e, pre komunikácie, kde sa hovorilo o tom, že by sa mala ponechať táto americká organizácia, ale zároveň by sme mali navrhnúť e, veľmi dôkladnú reformu ICAMu. Toto je tá myšlienka, ktorú som sa snažil vyjadriť v správe, ktorú pripravujem. Myslím si, že aj kam potrebuje reformu, potrebuje reorganizáciu, samozrejme primeranú reorganizáciu. Ja ne, netreba zabúdať na to, že e, tento kyberpriestor to je oblasť e, slobody, E, ktorý sa dokáže prispôsobovať zmenám, ale nikdy netreba zabúdať na to, že ústrednou organizáciou v tejto oblasti je ICAM, čo je rigidný a nemobilný uh, E, systém. Svet internetu je dynamický a táto dynamika by sa mala odrážať aj v, e, to, v tej riadiacej organizácii, ktorou je ICAM. Ako som už povedal, je to americká organizácia, ktorá v súčasnosti riadia a spravuje internet na celom svete a myslím si, že je potrebné uh, E, nejakým spôsobom zareagovať na ICAM a to vlastne navrhujeme prostredníctvom tejto parlamentnej správy. Podľa môjho skromného názoru by sme mali zdôrazniť, že internet to je predovšetkým verejná, verejný majetok a e, a to, že tú autoritu nad ním vykonáva jediná organizácia, je predmetom značnej kritiky. Um, tento Internet Governance by teda mal vychádzať z tých rôznorodých názorov na svete týkajúce sa spôsobu, akým by mal fungovať. El, el, el ponente que, que les está hablando... En... Čiže všetky tieto rôzne názory, vrátanie názoru, že by to mali riadiť, e, mal riadiť systém OSN, to všetko sa už povedalo. E, prostredníctvom oznámenia komisie sa hovorilo, že by bolo potrebné zachovať túto základnú situáciu, ale e, zmeniť či zlepšiť fungovanie internetu. Tu je potrebné koordinovať súkromné záujmy s verejnými, ako aj súkromné a verejné ciele. Toto je jedna z hlavných charakteristík internetu a spôsobu, akým by mal byť riadený. Takže súčino, čiže e, podľa nášho názoru táto organizácia ICAM by mala byť e, predmetom e, značných e, proste mala by odražať záujmy jednotlivých regiónov sveta a tým by mala odražať aj geografickú rozmanitosť krajín, ktoré využívajú, ktorých sa využíva internet. Čiže tá prvá myšlienka vyjadrená v správe, je aktivizácia všetkých už existujúcich mechanizmov, čo by mali robiť tzv. revízne panely, revision panels, ktoré už existujú napríklad v krajine, kde sa internet riadi. riadi. Takisto by som chcel zdôrazniť význam medzivládnej organizácie, ktorá je poradným orgánom pre ICAM a táto by mala e, tento orgán by mal vydávať odporúčania a mal by zohrávať e, svoju úlohu v plnom rozsahu. Prostredníctvom takéhoto orgánu by sme mohli vyjadriť záujmy jednotlivých e, geografických regiónov sveta týkajúce sa používania internetu. Okrem toho treba zabezpečiť, aby eh, vyššie vedenie aj kému e bolo dostatoč, malo primeranú kvalifikáciu aj primeranú odbornú prax. Takisto treba zabezpečiť, aby sa riadne spravovali aj finančné prostriedky ICAMu. V súčasnosti ich spravujú Spojené štáty. My si myslíme, že riadenie týchto finančných prostriedkov by malo byť eh, diverzifikované. Takže opakujem, ide o americkú organizáciu a podľa nášho názoru by riadenie internetu a fórum pre riadenie internetu, Internet Governance Forum, E, plnilo svoju úlohu. Myslíme si, že je to veľmi dobrý spôsob, ako e, slobodne a produktívne umož- ako umožniť slobodné a produktívne používanie internetu bez e, prekážok s využitím všetkých aspektov, ktoré internet ponúka. Napriek tomu sa domnievame, že aj toto fórum potrebuje, vyžaduje istú reorganizáciu. Ja už som na niektoré možné reformy v tomto dokumente poukázal. Čiže to je ten tzv. Internet Governance e, Forum. Opakujem teda, že v tomto dokumente sa snažíme získať podporu Európskej komisie pre š- aj e, podporu španielského a belgického predsedníctva. Tešíme sa na ďalšie zasadnutie koncom roka e, vo Vilniuse, kde sa má zísť e, toto fórum. Všetci považujeme internet za prostriedok, ktorý umožňuje e, účasť všetkých e, spôsobov komunikácie od novín cez rôzne ďalšie e, formy. V je, je dôležité, aby sa európske inštitúcie týmito otázkami zaoberali. My už sme E, počuli niektoré s tým súvisiace názory v vystúpeniach k správe pani Castillo, ale sú tu aj ďalšie veci, ako je záruka plurality a otvoreného prístupu k sieti alebo bezpečnosti siete pred internetovými útakmi alebo ochrana duševného vlastníctva a príslušné záruky e, možnosť e, identifikácie e, trestného využívania internetu a ochrana práv maloletých e, ľudí, a osoba mládeže. To sú ďalšie veci, o ktorých sa treba zmieniť. V dokumente sa o všetkých týchto otázkach hovorí a v v tomto výboru, výbore by som ako váš spravodajca chcel uviesť, že O týchto otázkach by sa malo hovoriť aj v ďalších dokumentoch, ktoré pripravujú aj ostatné európske inštitúcie. Ale nám v tejto správe ide o to, aby sme hovorili o Eh, internet Governance, čiže v podstate o tejto štruktúre správy a riadenia organizácie zodpovednej za riadenie internetu. Eh, teda eh, myslím si, že takýmto spôsobom môžeme podporiť iniciatívu španielského predsedníctva na vypracovanie charty práv užívateľov s zabezpečením slobody prístupu k internetu. Pokiaľ ide o vlastné organizácie EÚ a ich vnútorné fungovanie, myslíme si, že by malo, mala existovať lepšia koordinácia medzi jednotlivými európskymi inštitúciami, pokiaľ ide o ich vzťah k ICAM. ICAM ako americká organizácia v súčasnosti nemá e, práve racionálne vzťahy e, z EÚ. Skrátka, e, je tu istý nedostatok koordinácie, pokiaľ ide o to, čo robí Rada a to, čo robí parlament vo vzťahu k ICAM. Je potrebné, aby sme skoordinovali svoje pozície týkajúce sa nášho vzťahu s touto organizáciou. Opakujem, že ide o americkú organizáciu a myslím si, že je potrebné poukázať na to, že riadenia správa internetu poskytuje ďalšiu príležitosť eh, pre EÚ, aby bola vnímaná a prítomná na medzinárodnej scéne a aby jedným hlasom obhajovala svoju víziu a svoje hodnoty o ver Europa, ver Europa. A máme tu príležitosť, aby Európa bola vnímaná a aby, aby hovorila jedným hlasom na medzinárodnej scéne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo kolegyňa Tykau. Um, ehm, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja tu nahradzam pani Trautmann, ktorá je tenovou spravodajkyňou našej skupiny. Dnes bohužiaľ nemohla prísť, ale dovolte mi, aby som teraz vyjadrila jej stanovisko. Pani Trautmann by sa chcela poďakovať pánovi Sosovi Wagnerovi za jeho pracovný dokument. Tento dokument pomôže nám, ale aj osobám mimo nášho výboru aby dobre pochopili, ako situácia vyzerá a pred akým výberom stojíme. Je tu niekoľko technicky nepresných vecí. Pánovi Sosovi Wagnerovi to oznámi, tieto jednotlivé veci priamo e-mailom. V zásade súhlasí s pánom spravodajcom, ktorý podporuje ten prístup, ktorý európske inštitúcie prijali doposiaľ. Je to prístup k tomu, aby ICAN e, bol reformovaný. Tento dokument tiež hovorí, prečo tie ostatné alternatívy nie sú uspokojivé. Intergovernmentálny systém, teda medzivládny systém, ani medzinárodná organizácia by nedokázala garantovať, že ICAN bude e, plniť svoju úlohu. Takže je potrebné nejakým spôsobom koordinovať zdroje, ktoré vychádzajú zo súkromného sektora. A toto musí byť e, samozrejme podrobené medzinárodnej kontrole, kontrolovaného spoločenstva a musia byť riadené v prospech všetkých užívateľov internetu. Pokiaľ ide o ICANN, bolo by dobré, keby sa nám podarilo nájsť nejaký inteligentný spôsob, ako hovoriť o funkcii Ajana. Okrem teda týchto kľúčových bodov, pani Trautmann chce doplniť, že správa internetu samozrejme e, sa spolieha na ICANN, vychádza z ICANNu, ale toto nie je jediná organizácia, ktorá sa tomu venuje. Sú tu aj iné štruktúry a iné fóra, ktoré je potrebné zohľadniť vo väčšej miere ISOC napríklad je jednou z takýchto organizácií. Ďalej je tu otázka týkajúca sa národnej a, národných a regionálnych platformiem. Či by tu nemohli byť nejaké spoločné stretnutia takýchto platformiem. Pani Trautmann teda pevne verí, že tento dokument prispeje k tomu, že sa európske inštitúcie budú viac zaoberá touto otázkou, že skupina na vysokej úrovni, jej úloha na rôznych fórach pre správu internetu, že bude objasnená. Tento proces prebieha, pre nás je veľmi zložité ho uzavrieť unilaterálne, ale musíme mať jasný prístup, pretože v opačnom prípade trendy a rozhodnutia budú príjmané bez nás, bez našej účasti. Ďakujem. Dankeschön. Ähm, ich sehe im Moment keine Wortmeldungen. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa niekto hlásil o slovo, preto si dovolím dať slovo pánovi Niblovi za komisiu. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa najskôr poďakoval spravodajcovi za jeho správu plnej miere s ním súhlasíme, že ide o veľmi dôležitú tému, tému, ktorá sa týka mnohých oblastí práva. Hovoríme o medzinárodnom vlastníctve, o ochrane údajov, o bezpečnosti. To sú všetko veci, ktoré sa objavujú aj v iných súvislostiach. A tiež plne súhlasím s tým, že to, o čom my hovoríme ako Global Public Resources, teda e, svetové e, verejné zdroje, že toto je mimoriadne e, dôležitá problematika. Pani Trautmann napríklad spomenala e, Jana. Takže toto je prvý krok smerom k internacionalizácii. Vlády v rámci ICANu zohrávajú iba poradnú úlohu, to veľké Ačko, advisory, to znamená, že je na samom e, predsedníctve tej organizácie, či ich pripomienky bude akceptovať alebo nie. Toto je veľmi dôležitá vec v tomto stanovisku. Fórum pre správu internetu, Internet Governance Forum, toto je dôležitá téma a my ďakujeme parlamentu, že svojou aktívnou činnosťou, delegáciami v tomto fóre zvýšil profil Európskej únie, zlepšil imič Európskej únie a my máme také určité avíza, že po tomto prvom kole, ktoré sa ukončí vo Vilniuse, že toto fórum bude mať aj ďalšie kolo a ešte kolega Kola Santi a k tej kontrole. On je ako kandidát pre tieto review funnels k dispozícii. Ďakujem. Pán Sosa Wagner má teraz. Pán Sosa Wagner, teda mm, zdôraznil dôležitosť toho procesu zo septembra minulého roka Affirmation of Commitments, teda potvrdenie záväzkov. Toto povedie k reforme určitých aspektov správania v ICANE. Podľa tejto správy by ICAN mal zlepšiť svoje fungovanie vo štyroch oblastiach. Jedna z nich je pre nás mimoriadne dôležitá, tam ide o transparentnosť, kontrolu a to je presne ten vzťah e, s tým výborom vládnych poradcov, za taký moriadne zvláštny vzťah, o ktorom hovoril pán Soza Wagner. Ide o dôležitý vývojový trend a Európska únia v osobe Európskej komisie uvítala tieto kroky. Ja bohužiaľ nemám pocit, že tie revizné týmy, ktoré budú vytvárané, že tieto budú náležitým kontrolným mechanizmom, aký si vyželáte vo vašej správe, ale pevne verím, že na tento proces budeme môcť vplývať, budeme môcť prichádzať s odporúčaniami, ktoré možno aj budú realizované. Vy ste vyzvali Európsku komisiu, aby bola aktívna v tomto procese, aby monitorovala e, zloženie tých monitorovacích tímov, teda tých revizných tímov. A komisia začala svoju aktivitu. My sme reagovali a hovorili sme s členskými štátmi v rámci tej reformnej skupiny, ktorú máme. Hovorili sme o tom, čo budú znamenať tieto potvrdenia záväzkov. A koncom minulého roka komisia prijala ďalší krok, navrhla dobrovoľníka pre jeden z týchto revizných tímov. Je to práve ten pre transparentnosť a kontrolu. Je to pani Reding, ktorá, teda pani Redingová, pardon, teda uh, e, spravila toho dobrovoľníka zo mňa, aby som sa stal členom tohto revizného týmu. A včera došlo k zverejneniu Eh, tých žiadostí, ktoré sme doposiaľ dostali a do zajtra budeme vedieť zloženie toho prvého revízneho týmu a dúfam, že v apríli začne práca, vypočujeme si všetkých aktérov a pripravíme do konca roka odporúčania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sosa Wagner ešte na záver. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ja by som rád ešte dodal, že som veľmi vďačný za všetky pripomienky, ktoré kolegovia predniesli na adresu mojho a mojej práce. Ďakujem za pripomienku pani Trautmann. Ja som si istý, že je v tejto oblasti veľmi kvalifikovanou odborníčkou. No a rovnaká vec sa týka toho, čo povedal zástupca komisie. To boli veľmi zaujímavé a podnetné pripomienky. No a práca na tejto problematike je skutočne, skutočne fascinujúca, pretože každý deň sa objavujú nové veci a neustále treba sledovať aktuálny vývoj. No a keď bude tento dokument odhlasovaný, tak sa udeje, tak dovtedy sa udejú zmeny, e, ktorým sa budeme musieť prispôsobiť, ktoré budeme musieť sledovať, ale taká je podstata tejto veci, pretože je to, dá sa povedať, živý organizmus. No a ja si myslím, že môžeme ďalej pokračovať a môžeme urobiť ešte tie úpravy na to, aby sme prijali kvalitné uznesenie. Ale ako som už povedal, tak moja úloha v rámci vypracovania tejto správy správy bola veľmi skromná a chcel by som poďakovať za pomoc mojich kolegov, no rovnako kolegov poslancov. No a ako iste viete, 4.5. sa uskutoční vypočutie s odborníkmi. Takže budeme mať príležitosť pozovárať sa s odborníkmi. Dobre, ja chcem len doplniť. 6. maj je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. No a teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, bodu číslo 9, presadzovanie práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu. Spravodajca je náš kolega Paul Rubik, ktorému dávam hneď slovo. Ďakujem pekne, pán predseda Royal. duševné vlastníctvo, autorské práva, to sú témy, ktorými sa momentálne veľmi intenzívne zaoberáme, pretože rýchlosť medzinárodnej komunikácie je čoraz vyššia. A, to, a technické možnosti prenosu dát to sú čoraz dôležitejšie. No a vidíme, že prenos dát pri využívaní internetu a rôzne technické možnosti, e, ktoré nedávno vznikli, tak tam sa nejedná len o technický základ, ale aj o obsahy a o to, aké obsahy sa budú šíriť v Európe. A treba to ponúknutia v systéme, aby poskytovatelia bez ohľadu alebo neutrálne na technológiách mohli cez hraničie ponúkať svoje služby. No a preto je tiež dôležité spoločné vyhlásenie práv v Európe. No a práve preto sme sa my rozhodli zaviesť pojem One Stop Shop, čiže všetko pod jednou strechou. No a to je dobre pre tých, ktorí vytvárajú obsahy, ako aj pre tých príjemcov tých obsahov. Je to jednoduchšie, transparentnejšie, bez byrokracie eh, vybudovať eh, rovnovážny systém. No a preto pre Európsku úniu je mimoriadne dôležité mať jednotný regulačný rámec. No a z tohto dôvodu a eh, European Broadcasting Union sme viedli včera a dnes diskusie o to, že sú nejaké nové možnosti rozšíriť ponuku. No a musíme teraz žiadať od komisie, aby sme mali novú systematiku, jednoduchú a transparentnú. No a pre mňa je rozhodujúce, že aj v prípade duševného vlastníctva musí vzniknúť vnútorný trh nemôžeme sa riadiť podľa geografických eh, hraníc a pre hlavne malé a stredné podniky eh, stávať nové prekážky na hraniciach krajín. Myslím, že práve naši občania a spotrebitelia by mali mať možnosť vo všetkých eh, ďalších, vo všetkých krajinách Európy príjmať vysielanie o svojich jazykoch. A Potrebujem, nepotrebujeme zákony, ktoré neumožňujú občanovi EÚ e, v ktorejkoľvek členskej krajine prijímať signál vo svojom jazyku. No a to je základný e, princíp našich e, jazykov. Máme 23 oficiálnych jazykov, každý jazyk má osobitný význam. No a ja by som chcel ako Nemec, respektíve Rakúšan povedať, že keď som v Španielsku, rád by som si vypočul nejaké nemecké vysielanie, alebo možno v Maďarsku, nejaké talianské vysielanie. Myslím, že občania majú právo v rámci Európskej únii obsahy produkované v pôvodnom jazyku, aby sa dali využívať na európskom vnútornom trhu. Ja som na strane spotrebiteľov, pretože tí definujú ten trh. No a z čisto hľadiska kultúrnej identity treba zaistiť, aby každý eh, mohol ten obsah, príslušný obsah, bez ohľadu na to, eh, či to už je lineárne alebo nelineárne vysielanie, bez ohľadu na druh vysielania musia mať občania možnosť prijímať v celej Európe obsah vo svojom jazyku, bez toho, aby nejak porušovali eh, zákon. No a ja si myslím, že sa nám podarilo eh, nájsť veľmi dobré riešenia. Samozrejme ešte v diskusie, v diskusii mm, zohľadním nejaké zmeny a zajtra predložím pri hlasovaní ústne pozmúvajúce návrhy. A eh, my predkladáme stanovisko, ale ja si myslím, že náš výbor už by mal, mal by stanoviť určité meradla, aby sa Európa rozvíjala ďalej a tie diskusie, ktoré sme doteraz viedli medzi, medzi sebou. A chcel by som poďakovať všetkým politickým skupinám, pretože tá atmosféra sa nesla v duchu a veľmi dobrej spolupráce. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. A nejaké stanoviska, kolegyňa Tikau. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako tieňová spravodajkyňa by som chcela poďakovať autorovi správy, pánovi Rubigovi, za spoluprácu, no a hlavne za to, čo povedal vo svojej správe. Tá téma je skutočne mimoriadne, mimoriadne zaujímavá. A rado by som upozornila na to, že E, môžeme hovoriť o, o európskych obsahoch len a e, licenciách len po vykonaní dopadovej štúdie, lebo musíme hovoriť o špecifikách každého sektora. E, ak sa porovnáme filmy s hudbou, a tak situácia sa môže odlišovať. A potrebujeme na to teda dopadovú štúdiu. A rovnako by som chcela upozorniť na odsek číslo 2, kde sa hovorí o licenciách na základe jazyka. Ja navrhujem pozmeňujúci návrh číslo 6. A tento pozmeňujúci návrh hovorí, že by sme mali vytvoriť možnosť titulkovania alebo dabovania na to, aby jeden obsah bol dostupný vo viacerých jazykoch. No, chápem návrhy pána Rubika. Možno v tomto ohľade, v nadväznosti na toto, predložím ústny pozmeňujúci návrh no, a v nadväznosti na e, pozmeňujúci návrh číslo 6 možno doplním, že tak ako aj spotrebitelia aby mali možnosť príjmať obsahy e, v pôvodnom jazyku. No a možno tým zohľadníme tak záujmy spotrebiteľov, ktorí chcú mať prístup v pôvodnom jazyku, ale možno to bude mať, bude, bude to vytvárať aj možnosť vysielať v ďalších jazykoch, ale samozrejme bez ohľadu alebo bez toho, aby musela byť pridelená licencia na určitý jazyk, čo by viedlo k obrovskému zvýšeniu ci, e, cien pre tie veľké jazyky. No a pre tie menšie jazyky to by tiež e, vytvorilo určité problémy, pretože by som musela kúpiť licencia pre ten menší jazyk. No a v oblasti jazyku neexistuje európska politika. Každý členský štát má svoju národnú politiku, máme oficiálne jazyky, pracovné jazyky, jazyky menšín. No a toto je skutočne veľmi delikátna téma. Ja navrhujem aj ďalší pozmeňujúci návrh, a s vaši, vašim súhlasom by som chcela predniesť ústny pozmeňujúci návrh k pôvodnému pozmeňujúci návrhu, totiž čo sa týka pravduševného vlastníctva v rámci informačnej spoločnosti, bohužiaľ, a pretože máme tých 9 výnimiek, ktoré sa v členských štátoch rôzne interpretujú. Takže dostali sme sa do bodu, keď v niektorých krajinách je orgán, ktorý sa zaoberá rôznymi alebo podobnými prípadmi, rôznymi spôsobmi. Teda v rôznych členských štátoch, ale e, firmy sú nadnárodné, pôsobia v rôznych členských štátoch alebo v rôznych štátoch a kvôli právnej istote navrhujem revíziu smernice týka o práva duševného vlastníctva. Teda predložím ústny pozmeňujúci návrh, no a bude to reflektovať aj znenie, na ktorom sme sa dohodli, keď sme hovorili o dohode medzi parlamentom a komisiou. Hlasovali sme o tejto dohode ešte predtým, než sme hlasovali o Novej Európskej komisii. Takže ja chcem zaručiť, aby tam bolo rešpektované právo iniciatívy EK. No a okrem toho, spolu s spravodajcom sa nám podarilo vypracovať kompromisné návrhy, ktoré zaručujú dodržiavanie užívateľských práv a súčasne nás nevracajú ku kapitolám, ako sú tie, ktoré sa týkajú regulácií telekomunikačnej oblasti, ale hovorí tam, že užívateľské práva v rámci informačnej spoločnosti treba chrátiť, chrániť a, tak s na bezpečnosť a ochranu súkromných údajov a, a súkromnej sféry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Karim. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať kolegovi pánovi Rubikovi za jeho prácu na tomto dokumente. Je to téma, ktorá je veľmi náročná Ehm, pokiaľ sa snažíme pre ňu vypracovať legislatívny rámec a myslím si, že toto je jedna z najväčších víziev, ktoré čeli e, táto snemovňa. Viacerí kolegovia v rôznych výboroch sa zaoberajú touto problematikou a skutočne je ťažké vytvoriť legislatívny rámec pre predmetnú oblasť, ktorá sa veľmi rýchlo mení a mení sa aj e, cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť. My E, v tejto snemovni sa domnievame, že by sme mali pristúpiť k tejto otázke čo možno z najširšieho hľadiska a mali by sme sa snažiť vytvoriť taký právny rámec, ktorý by nebol už zastaralý v čase, keď dospeje do finálneho štádia. Čo je potrebné, členské štáty potrebujú taký právny rámec, ktorý sa dokáže prispôsobovať meniacim sa okolnostiam. A preto si uvedomujem, aké ťa ťažkosti musel prekonávať spravodajca pri vypracovaní tejto práce a skutočne musím pánovi Rybikovi zablahoželať a e, naozaj e, viem, že e, to, ten e, predložený dokument si vyžiadal veľké úsilie. Sú tu len e, dve, tri dve, tri veci, na ktoré by som chcel upozorniť v súvislosti s pozmeňujúcimi návrhmi. Pozmeňujúci návrh 5 e, sa snaží oddeliť komerčné falšovanie od nekomerčného falšovania. Musím povedať, že podľa mňa to je umelé rozdelenie, rozlišenie a v podstate skôr komplikuje situáciu namiesto toho, aby ju uľahčilo. Musíme sa otázkou e, falšovania, piráctva a tak ďalej e, zaoberať, to je jasné, ale e, obávam sa, že takýmto prístupom nedosiahneme pokrok. Ďalej prechádzam k pozmeňujúcemu návrhu 25. Tu na uznávam, že skutočne je potrebné pokúsiť sa o posun k väčšmi harmonizovanému a prípadne plne harmonizovanému systému. Chcel by som však e, povedať e, slovko varovania e, na to, aby sme nepostupovali príliš rýchlo k plnej harmonizácii a tu podporujem kolegov, ktorí hovorili predo mnou, že skutočne je potrebné urobiť hodnotenie vplyvov. Len na tomto základe získame plné pochopenie toho, kde sa v danom časovom momente nachádzame a čo sa môže e, pravdepodobne stať z hľadiska technologického pokroku v nadchádzajúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch, pretože tento, toto tempo, akým sa veci v tejto oblasti vyvíjajú, je úplne e, úžasné. A napokon je tam môj pozmeňujúci návrh číslo 15, kde požadujem o účinné konanie, pokiaľ ide o ukladanie sankcií. Ja nemám nič proti sankciám ako takým, ale myslím si, že keď použijeme slovo actions, tak nielen, že e, umožňujeme priestor, vytvárame priestor pre sankcie, ale zároveň vystupujeme proaktívne, čo znamená, že nám ide o vytvorenie správneho prostredia. Uvidím príklad. E, nedávno som sa stretol s predstaviteľom orgánu, ktorý má na starosti otázky porušovania autorských práv e, umelcov vo Spojenom kráľovstve. Bol som informovaný, že prakticky všetky komerčné finančné transakcie spojené s podvodmi sa robia prostredníctvom e, kreditných kariet. A e, pokiaľ ide o akcie, akciu, actions, e, tu E, nemôžeme, to, to, to by sme mohli a sna, mohli by sme sa snažiť zamedziť takémuto protiprávnemu a často trestnému uh, konaniu. Keby sme použili slovo sanctions, myslím si, že to nepostačuje, ale myslíme si, že ak použijeme slovo actions, tak to pokrýva aj sankčný aspekt. A e, naozaj e, myslím si, že z hľadiska našich aktivít je potrebné vytvoriť taký rámec, ktorý by tomuto odvetviu poskytol impuls tomu, aby sa samo snažilo robiť viac. A e, takisto zdôrazňujem opätovne potrebu ďalšieho hodnotenia vplyvov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolega Enču. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som uvítať správu pána Rubiga ako aj iniciatívu parlamentu na posilnenie uplatňovania práv, práv duševného vlastníctva. Táto oblasť je dôležitá a je predmetom e, mnohých diskusí, ktoré sa ešte neskončili a ktoré môžu pokračovať ešte aj potom, ako túto správu schválime. Chcel by som tu poukázať na jeden aspekt, ktorý by som chcel obhajiť. Pokiaľ ide o poskytovateľov internetu, títo by nemali byť braní na zodpovednosť za konanie ich zákazníkov a nemali by byť nútení ujímať sa monitorovacích aktivít, pokiaľ ide o prevádzku na ich sieťach. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Ja som hovoril s predstaviteľmi mnohých združení a podporujem toto hľadisko, toto stanovisko. Ďakujem. Angelika Nipler. Ďakujem pekne a ja mám tri pripomienky. E, najskôr by som chcela ale vyjadriť vrelú vďaku kolegovi Rujbekovi za jeho vynikajúce stanovisko. Ja myslím, že on upriamil pozornosť na to, čím sa má zaoberať náš výbor a podporujem e, jeho priority. Nuša. E, prvá téma One Stop Shop, čiže udelovanie e, licencií v celej Európe uľahčiť, mať jedno kontaktné miesto, jedno miesto, kde sa to dá všetko vybaviť. Myslím, že to je správne a myslím, že aj je dobré, že my, výbor, na to poukazujeme, pretože komisia vo svojom oznámení zo septembra má úplne inú predstavu Mhm. totiž to, že všetko je vynikajúce, že právny rámec je dostatočný. Ja si myslím, že kolegyne a kolegovia to vnímali asi diferencovanejšie a som rada, že sa to robí aj s ohľadom na užívateľov, že treba niečo e, zjednodušiť. Tá situácia e, je veľmi komplikovaná treba osobitne vybavovať veci na národných eh, orgánoch. No a treba poukázať a upozorniť komisiu na to, že treba predložiť ďalšie návrhy. Druhá vec je dopadová štúdia. O tom už hovorili viacerí, pani Tikal a aj iní kolegovia. Aj tam súhlasím s tým, že sme na začiatku diskusie. No a, a zaoberá sa tým aj náš výbor, mnohí ďalší. No a treba sa s touto problematikou vysporiadať zo všetkých aspektov a uhlov pohľadu. No a to je dôležité. Dôležité je teda vykonať riadnu doparovú štúdiu o, o, o, o tom, aké dopady by malo, keby bolo iba jedno kontaktné miesto, keby jeden orgán vybavoval tie licencie, alebo keby sme išli cestou silnejšej harmonizácie autorského práva v Európe. To by malo dopady na právny poriadok a štruktúry členských štátov a preto myslím, že je správne vykonať dopadovú štúdiu veľmi detailnú. No a vo výbore pre právne veci je, je správa z vlastnej iniciatívy. Náš výbor o dopadovej štúdie. Štúdii náš výbor k tomu predkladá stanovisko a posledná vec, a produktové pirátstvo a falšovanie značiek, o tom sa už veľakrát hovorilo. Avšak hm, zatiaľ sme nezaznamenali nejaké výrazné pokroky, ale aj to, čo je uvedené v stanovisku Observatórium EU vypracovanie spoločných štandardov. Myslím, že to je rozumný prístup, ktorý ja podporujem. Takže na záver ešte raz ďakujem nášmu spravodajcovi a dúfam a želám si, že zajtra získa pre svoje návrhy väčšinu a širokú podporu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Ody. Ody. Ďakujem, pán eh, predseda. A ja by som chcel zablahoželať eh, pánovi spravodajcovi, pánovi Rubingovi za e, pozornosť, ktorú venuje malým a stredným podnikom, ktoré si len ťažko obhajujú svoje záujmy. Chcel by som e, v krátkosti sa s vami podeliť o istý pocit sklamania, e, pretože táto téma týkajúca sa ochrany práv duševného vlastníctva je veľmi rozsiahla, ale my tu nehovoríme len o, o právach E, všeobecne ale o právach duševného vlastníctva z hľadiska vytvorenia Európskeho observatória pre boj proti falšovaniu. Tu by som chcel vyjadriť istý pocit sklamania z dokumentu komisie, e, kde by sa takáto téma mala riešiť dôraznejšie. A chcel by som navrhnúť, že v bode 4, 4.3 sa využíva slovo či výraz že relevant proste riadiť predaj e, tovaru prostredníctvom internetu. Mne sa e, zdá veľmi nešikovné e, to slovné spojenie riadiť predaj. Myslím si, že by sme tu mali používať výraz bojovať proti predaju a tak ďalej. Ďakujem pekne. Teraz má slovo komisia. Je to pán Stančíkas mám taký pocit, ktorý vystúpi za komisiu. Alebo je to niekto iný? Nesprávne? Kto sa vyjadí za komisiu? Nikoho tu nemáme? Už nie je to úplne potrebné. Dobre, takže nikto ďalší sa nechce vyjadriť. Pán Ruby, chcete ešte vy ako spravodajca niečo povedať, alebo to môžeme uzavrieť? Ja sa len chcem zo srdca poďakovať. Myslím si, že to, čo povedal kolega Ody, je dôležité, že tie malé a stredné podniky, že pre tých kreatívcov autorské práva sú predpokladom toho, aby mohli byť úspešné, úspešne fungovať do budúcna. A musí tu byť takéto právo chrániť to, čo vytvárajú naši kreatívci a aby toto mohli dostať vo svojom východiskovom jazyku. Myslím si, že e, tu je konsenzus na túto tému a za to sa chcem poďakovať. Ďakujem, tým sme to vybavili na dnes. Zajtra to uzavrieme definitívne. Bod číslo 10. Správa o zelenej knihe komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii. Spravodajcom je náš vážený kolega Giles Chichester, ktorému týmto dávam slovo. Nech sa vám páči. Máme tu niečo nové k biologickému odpadu? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, že som sa tu snažil prísť e, dosť začasu. Chcel by som e, sa vyjadriť k pozmeňujúcim návrhom k správe. Ďakujem mojim tieňovým spravodajcom, ako aj sekretariatu za ich veľmi eh, produktívnu prácu pri dosahovaní istých kompromisných návrhov a chcem sa poďakovať tým, ktorí vyjadrili svoju podporu. Je však niekoľko bodov, kde sme nedosiahli úplnú zhodu a bude preto potrebné, aby sme ich predložili na hlasovanie. Myslím si však, že sa nám podarilo dospieť k dobrým riešeniam a bez toho, že by som zachádzal do podrobností, Chcem povedať len toľko, že ak som opačného názoru, je tomu len tak preto, že chceme sa pridržiavať e, kompetencií týchto, tohto výboru, pokiaľ ide o otázky energetiky, namiesto toho, aby sme tu zasahovali do iných hierarchických e, štruktúr, ako je výbor pre životné prostredie. E, myslím si, že toto je správny prístup. A namiesto toho, aby som e, zachádzal do veľkých podrobností, pán predseda, myslím si, že toto by e, postačovalo z mojej strany a som pripravený reagovať na pripomienky svojich vážených kolegov. Má niekto nejaké stiažnosti, respektíve pripomienky? Pani kolegyňa Hol, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi Čičestrovi za jeho spoluprácu e, pri e, vypracovaní tohto e, stanoviska. Ja súhlasím s tým, že sa nám skutočne podarilo dospieť k veľmi užitočným kompromisom vo väčšine bodov. Takisto si myslím, že by sa mala, malo toto stanovisko zamerať na e, aspekty súvisiace s energetikou. A pokiaľ ide o biopalivo z bioodpadu, možno, že táto oblasť nedostala pozornosť, ktorú si zaslohuje, pretože biopalivo z bioodpadu je veľmi dôležité pre dosiahnutie 10-percentného e, podielu obnoviteľných energií v doprave. Pokiaľ ide o legislatívny rámec EÚ, e, myslím si, že nie je dobré, ak zabúdame na toto biopalivo z bioodpadu a je to veľmi dôležité z hľadiska uplatňovania o, smernice o obnoviteľných zdrojoch energie. E, pokiaľ ide o zariadenia na výrobu biopalív, tak e, tieto by sa mali vnímať inak, pretože tu nejde o pouhé recyklovanie. Môj pozmeňujúci návrh 24-26 sa tým zaoberá a myslíme si, že komisia by im to mohla zdôrazniť ako e, bod, ktorý umožňuje, aby bolo biopalivo z bioodpadu zaradené medzi e, takéto e, obnoviteľné zdroje. Pán Enču, nech sa páči. spun că apreciez foarte mult munca domnului Cicis. Ďakujem, pán predseda. Naozaj si vážim prácu pána spravodajcu. Je to veľký výkon, ten jeho text. On sám povedal, a ja by som to raz zdôraznil, že spracovanie biologického odpadu nesúvisí iba s oblasťou energie, súvisí s ochranou životného prostredia. To aspoň vyplýva z mojich skúseností. Môžem potvrdiť, že okrem výroby energie z takéhoto odpadu, napríklad sa vyrábajú z toho hnojivá, produkcia biologického odpadu spolu s recykláciou a znovu používaním iných kategórií odpadu v rámci takéhoto procesu spôsobuje, že 100% odpadov, že z nich iba 15% skončí na skladke a toto je mimoriadne dôležitá skutočnosť. Ja som prišiel s pozmeňovacím návrhom, ktorého cieľom je trošku zatlačiť na niektoré členské štáty, také, kde nedochádza k triedeniu odpadu. A tam uvádzam taký nápad ohodnotiť, určiť hodnotu tohto odpadu. Tá investícia by bola relatívne malá v porovnaní s tými škodami, ktoré môže tento odpad spôsobiť. A toto by mohlo vytvoriť taký trh na obchodovanie s takýmto obchodom. A môžu tu byť tie kategórie, ktoré môžu na tom získať, zarobiť a členské štáty budú čistejšie a získajú aj ďalšiu energiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani von Brandt. Voorzitter, ehm, ik sluit mij heel graag aan bij... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa pridala k tým gratuláciám, ktoré tu už odzneli na adresu správodajcu podľa mňa naozaj vypracoval veľmi dobré stanovisko. Vychádzal z takého trošku nečakaného východiska, ale bol to dobrý prístup. Pozmeňovacie návrhy potom iste prispeli k tomu, že zajtra budeme mať na hlasovaní veľmi dobré stanovisko. Dve poznámky. Máme tu kompromisné pozmeňovacie návrhy, kompromis 1. Jeho význam by som rada podčiarkla, pretože je dôležité, aby hierarchia odpadov v prípade biologického odpadu bola podčiarknutá v takýchto prípadoch je to mimoriadne dôležité. Potom je tu ešte taký maličký názorový rozdiel, ktorý by bolo dobré ešte objasniť. Ja si myslím, že v odpadovej hierarchii je dôležité znovu využitie jednotlivých obsahových látok, nielen výroba energie z odpadu. Takže energia, áno, toto je výborné použitie, akurát, že odpad nemôže slúžiť iba ako zdroj energie. Máme environmentálnu politiku, ktorá je celostná, venujeme sa tam ochrane pôdy a využívaniu odpadov, ďalšiemu využívaniu odpadu. Ale ako som už povedala, tie kompromisné návrhy sú mimoriadne vydarené. A ešte je tu jeden aspekt. My sme sa na ňom úplne nezhodli v našej politickej skupine. My sme za to, aby pre bioodpady bola samostatná smernica, pretože ich objem neustále narastá, je tu obrovský potenciál a preto potrebujeme oddelený samostatný prístup. Ďakujem, kolegyňa Jordan Cizel. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala pánovi Čtesterovi za jeho správu, ktorá je veľmi dobrá a vynikajúca bola aj spolupráca so všetkými tieňovými spolu spravodajcami Podarilo sa nám pripraviť e, mnohé pozmaňovacie návrhy a zajtra teda budeme veľmi dobre pripravení na hlasovanie. V mene našej politickej skupiny môžem povedať, že podporíme všetky kompromisné návrhy. Sú tu aj ďalšie návrhy, ktoré nie sú z našej dielne, ktoré tiež podporíme. Rada by som zdôraznila dva aspekty a to bioodpad a Recyklácia je dôležitou súčasťou toho mixu obnoviteľných zdrojov energie. Pokiaľ ide o biopalivá napríklad a druhá vec, pokiaľ ide o legislatívny rámec, podľa mňa to, čo sa nám podarilo dosiahnuť kompromismi, postačuje. Takže na základe týchto princípov budeme zajtra aj hlasovať. Ďakujem pekne a ešte dávam slovo komisii, pán Sponár. Nepovedal som to správne? Nemáme tu nikoho z komisie? Nech sa páči, nevidel som vás. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa na úvod poďakoval spravodajcovi za kvalitné stanovisko. Ja chápem, že výbor pre energiu sa skôr um, zaoberá tými energetickými aspektami, pokiaľ ide o nakladanie s biologickým odpadom a táto diskusia odráža aj e, diskusie v rade v príslušnom zlodení, zložení. Dovolte mi, aby som sa poďakoval e, kolegyni, ktorá hovorila o tej hierarchii odpadu. Musíme si uvedomiť, že získavanie energie z biologického odpadu je veľmi dôležitá, ale tým základným princípom je zachovanie tej hierarchie odpadu. Ale sú tu určité ustanovenia v súvislosti s hierarchiou odpadov v tom zmysle, že keď analýza ukáže, že iná metóda nakladania s odpadom môže byť prínosnejšia pre životné prostredie, tak je možné odkloniť sa od tejto hierarchie odpadov. To by však mala byť skôr výnimka a nie všeobecné pravidlo. V prípade biologického odpadu k tomu môže dochádzať, ale musí to byť samozrejme predmetom špecifickej analýzy. Pokiaľ ide o tú žiadosť na komisiu, aby objasnila, či výroba biopalív predstavuje eh, formu recyklácie. Obávam sa, že tu so sebou nemám rámcovú smernicu o odpade, ale som si takmer istý, že definícia recyklácie výlučne a celkom priamo vylúčuje výrobu biopalív z definície recyklácie. Platí, že na úrovni EÚ doplnenie produkcie biopalív do definície recyklácie. Na to by boli potrebné určité legislatívne pozmenenia, ale to samozrejme nebráni členským štátom v možnostiach pri vypracovávaní svojich vlastných eh, cieľov v oblasti recyklácie a nakladania s odpadom, aby tam produkcii biopalív eh, dali väčšiu hodnotu väčšiu úlohu. Myslím, že to je všetko z mojej strany na teraz. Ďakujem, ďakujem pekne. Chce sa ešte vyjadriť na záver spravodajca. Nech sa vám páči, Giles. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakoval kolegom za milé pripomienky. Zareagujem na dve z nich. Otázka definície recyklácie. Ja osobne si spomínam že tu bola taká bitka. Snažili sme sa opísať energiu z odpadu ako fóriem obnoviteľného zdroja. A neviem, či sa chcem do takejto bitky pustiť ešte raz, ale plne chápem to, čo povedala pani Hall. Pokiaľ ide o to, aby sme mali samostatnú smernicu, to tu tiež odznelo. Myslím si, že kolegyňa, pretože kolegyňa vie, že som veľmi obozretný, pokiaľ ide o nové smernice nie som úplne presvedčený, že je to momentálne potrebné. Takže zrejme sa budeme musieť zhodnúť, že sa nezhodneme v tomto bode. No a ešte na záver. Áno, ja chápem, že toto je správa o hierarchii odpadu a o nakladaní s odpadom, ale keďže my sme výborom pre energiu a nie sme výborom pre životné prostredie, mal som troška pocit, že by sme sa mali zamerať práve tým, čo patrí do našej právomoci, a to je energia z odpadu. A ja pevne verím, že po hlasovaní zajtra budeme mať dobrý dokument a chcem sa všetkým poďakovať za spoluprácu. Ďakujem, pán predseda. A ja ďakujem. Hovorí pán predseda, tým končím rozprávu. Nikto sa už ďalší nehlasí o slovo. Týmto sme vybavili tento bod programu na dnešok. Končím schôdzu na dnešok. A o 5 minút začneme schôdzu koordinátorov, takže 5 minút prestávka. Čo to znamená? Znamená to, že ostatní hostia musia opustiť sálu, aby sme mohli na čas znova pracovať. A zajtra, kolegovia, 9.30 budeme hlasovať.